dosiahli. Ďakujem pekne. A poďme na ďalší bod nášho programu, ktorým sú vyhlásenia Rady a komisie ohľadom správy o pokroku Čiernej hory za rok 2012. Na úvod by som opäť raz e, odovzdal slovo pani ministerke Krajtonovej, aby mohla v mene rady vystúpiť k tejto konkrétnej problematike. Ďakujem pekne ešte raz, pán predseda, vážení pani poslanci a pani poslankyne, keď rada 11. decembra hodnotila správu o pokroku, viete, že pozitívne sa vyjadrila k pokroku Černej hory v jeho integračných procesoch do EÚ, upozornila na posilnenie fungovania parlamentu, súdnictva, E, politiky boja proti korupcii, ochranu ľudských práv a ochranu e, menšín. Rada takisto zobrala na vedomie, e, že reformy ústavy a štátnej správy pokročili. Čierna hora hladko implementuje svoje povinnosti v rámci stabilizačnej asociačnej dohody a zohráva veľmi pozitívnu úlohu v celom regióne vrátanie konštruktívneho zapájania sa do regionálnej spolupráce. Mnohé z týchto tém sú premietnuté vo vašom uznesení a rada by som využila túto príležitosť a predovšetkým sa poďakovala Charles Stanokovi, spravodajcovi za jeho správu a za veľmi pozitívny prístup e, ktorý prispel pokroku Čiernej hory v integrácii do EÚ. Čierna hora musí naďalej budovať na pokroku, ktorý dosiahla, konsolidovať reformný proces, musí venovať pozornosť pre všetkým e, ďalšiemu vývoju v oblasti právneho štátu, udržateľné, sú potrebné udržateľné dlhodobé reformy pro všetkým boja proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii na všetkých úrovniach vrátane tej najvyššej. Rada uvítala správu Europolu o otázke či, organizovanej trestnej činnosti v Čiernej hore. Je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na zabezpečenie nezávislosti súdnictva a posilniť administratívne kapacity na realizáciu aký e, celé sa to prebieha veľmi dobrým postupom. Cyperské predsedníctvo mohlo otvoriť prvé rokovacie kapitoly s Čiernou horou, pre všetkým oblasti veda a výskum. Irské predsedníctvo mohlo otvoriť druhú kapitolu. S potešením môžem povedať, že sa jedná o vzdelávanie a kultúru a prístupová konferencia e, prebehla začiatkom tohto týždňa. Spravíme všetko, čo v našich silách v nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme dosiahli ďalší pokrok v rokovaní. Vrátanie prípadného otvorenia ďalších kapitol. Sme spokojní s tým, že paralelne s rokovaniami prebieha proces screeningu a to veľmi dobrým tempom. V decembri EÚ končilo screening kapitoly aký je právny štát, justícia, základné ľudské práva, spravodlivosť, bezpečnosť a slobody. Čierna hora pripravuje akčný plán, ktorý je akýmsi prvým krokom pre otvorenie takýchto kapitol. Neočakávame, že e, počas írskeho predsedníctva sa otvoria rokovania o týchto kapitolách. Potrebné prípravné práce musia byť vysoko kvalitné a to znamená, že to chvíľu potrvá. Avšak naďalej budeme povzbudzovať Čiernu horu v tom, aby pokročila vpred. E, mali by sme takýmto spôsobom v tých porotných fázach rozširovacieho procesu riešiť tieto kapitoly a zabezpečiť e, dobrý pokrok v reformnej agende, To je veľmi dôležité nielen pre radu, ale som presvedčená o tom, že aj pre parlament. E, Čierna hora by mohla predložiť akčný plán ešte počas nášho predsedníctva, aby na rade mohli byť tieto veci prediskutované. Určite ich k tomu vyzývame. Takže pán predseda, vážení pani poslanci, pani poslankyne, uvedomujeme si, že počas nášho predsedníctva je potrebné spraviť ešte kus práce, že je veľmi dôležité udržať tú pozitívnu dynamiku, ktorú sme zaznamenali za posledné mesiace. A môžem vás uistiť, že irské predsedníctvo je zaviazané a snaží sa spraviť čo najväčší pokrok v týchto rokovaniach, ako sa dá na záver by som chcela opäť oceniť prácu parlamentu a vášho spravodajcu, ktorý takisto pomohol e, v napredovaniu procesu, prístupovom procesu Čiernej hory. Vítam a ocením spoluprácu našich inštitúcií a naďalej s veľkým záujmom si, budem vypoču, e, si vypočujem vaše názory a budem sa spoliehať na vaše skúsenosti, keď budeme v tejto problematike e, napredovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu dostáva slovo pán komisár File. Ďakujem pekne pán predseda, vážená pani ministerka, vážení pani poslanci, pani poslankyne. Ja by som chcel sa takisto poďakovať spravodajcovi, pánovi Časovi Tanokovi, spravodajcovi e, za návrh uznesenia o Čiernej hore sú tam zohľadnené zistenia o pokroku Čiernej hory za rok 2012. Čierna hora napreduje v snahe pristúpenia k EÚ. V júni začali rokovania, otvára sa tým nová kapitola tejto krajiny a jej miesta v Európe. Medzi tým sme sa pustili do obsahovej stránky prístupových rokovaní. Proces screeningu všetkých kapitol prebieha. Podarilo sa nám predbežne uzavrieť kapitolu 25 veda výskum v decembri a kapitolu 26 e, vzdelávanie a kultúra iba pred troma dňami. Začíname s kapitolami, ktoré súvisia s právnym štátom v súlade s novým prístupom a e, naďalej e, budeme v tom pokračovať a tu by som naozaj chcel poblahožovať írskému predsedníctvu za vynikajúcu prácu. Mám štyri pripomienky k tým hlavným výzvam, ktoré nás čakajú. Poprvé, je potrebné dať prioritu dokončeniu prebiehajúcej ústavnej reformy, aby sa zabezpečila nezávislosť a zodpovednosť súdnictva v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie. Dokončenie tohto reformného procesu bude kľúčové pre napredovanie prístupových rokovaní. Po druhé, dosiahol sa určitý pokrok v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ale počet vyšetrovaní, stíhaní a odsúdení um, celkové je ten výsledok zatiaľ ešte slabý. Po tretie, úplné dodržiavanie európskych noriem v oblasti základných ľudských práv je zásadným preto, aby Čierna hora mohla pokročiť v európskej integrácii. Ochrana slobody médií, tu je potrebné takisto zabezpečiť. Vyzývame orgány Čiernej hory na všetkých úrovniach, aby posilnili svoje úsilia v rámci vyšetrovania a stíhania súčasných aj predchádzajúcich prípadov násilia páchaného na novinároch. Po štvrté, ďalšie úsilie je potrebné vynaložiť s cieľom zlepšiť situáciu e, rómskeho obyvateľstva ako aj osôb, ktorí sú premiestnené je potrebné zabezpečiť hospodárske, politické a sociálne práva týchto skupín. Náš dialog s Čiernou horou na tieto témy bude pokračovať a zintenzívni sa počas rokovaní. Vážení pani poslanci, pani poslankyne, dovolte kratučko sa vyjadriť k nedávnym prezidentským voľbám, ktoré boli spochybnené. Čierna hora je krajinou, ktorá rokuje o členstve Európskej únii a je potrebné akékoľvek sťažnosti riešiť rýchlo. Volebné výsledky musia byť nenapadnutelné. Ja som presvedčený o tom, že politickí lídry Čiernej hory príjmu opatrenia na posilnenie dôveryhodnosti verejných inštitúcií, ako aj ich nezávislosť od e, stranických politických záujmov. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dáme slovo e, rečníkom, ktorí predstavujú politické skupiny. Prvým je doktor Tanok, ktorý je zároveň, pokiaľ viem, aj spravodajcom Takže pán Tanok, nech sa páči. Áno, je veľkou cťou E, vystupovať ako spravodajca Čiernej hory v tomto parlamente. Je to malá, ale krásna krajina, ktorá veľkou mierou môže prispieť k tomu, čo sa deje na svetovej scéne. A určite by to mal byť úspešná, úspešný príbeh po zlej minulosti na Balkáne. E, uzavretie kapitol veda, vzdelávanie e, nielenže svedčí o pokroku Čiernej hory, ale i vysiela jasný signál krajinám susedom na Západnom Balkáne, že rozšírenie sa nekončí pristúpením pristúpením Chorvátska a že členstvo EÚ môže byť poznúknuté aj ďalším krajinám, ak splnia správne podmienky. Avšak nemôžeme prehliadať určité problémy, ktoré má problém pristúpenia Čiernej hory. Mám výhrady k nezávislosti a zodpovednosti súdnictva, eh, k dĺžke súdnych procesov, k vzdelávaniu sudcov. Kapitoly 23 a 24, eh, tie rokovania musia byť posilnené a musia bojovať proti korupcii organizovanej trestnej činnosti a musí byť kódex správania sa volebných politikov, ktorý bude vymožiteľný. To by pomohlo. Parlament Čiernej hory sa musí viac zapájať do rokovaní, takisto ako mimovládne organizácie, občianská spoločnosť. Sú tu určité obavy ohľadom slobody médií. Nedávne E, vyjadrenia e, novinárov nás všetkých zalarmovali. E, musia byť všetky prípady náležite vyšetrené a stíhané. Chcel by som poblahoželať prezidentovi Vujanovičovi, ktorý bol znovu zvolený za prezidenta Čiernej hory. Viem, že tu boli stiažnosti a na pochybnenie výsledkov, ale nevidel som žiadne dôkazy o tom, že by tie voľby boli zmanipulované je potrebné, aby teraz v parlamente otvoreným, racionálnym spôsobom sa ďalej diskutovalo, aby bola dobrá spolupráca o budúcom prípadnom pristúpení EU. Táto malá krásna krajina, ako ju vždy nazývam, má legitímne ašpirácie, ktoré sa v konečnej platnosti raz budú môcť realizovať a Čierna hora sa bude môcť zaradiť medzi národy Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán Tanok a slovo teraz dostáva predstaviteľ EPP. Pani Ibrisakeč. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár. Predtým, než sa malo prijať rozhodnutie o tom, či e, bude sa rokovať e, s Čenohorou, ja som si e, sadla a porozprávala som sa s niektorými ľuďmi, ktorí mali prijať toto rozhodnutie. A tam viacerí povedali, že Čenohora nemá ešte pripravené reformy, že boj proti korupcii a organizovanému zločinu nie je na takej úrovni, na akej by sme ho chceli vidieť v členskom štáte a že naozaj mnohé je ešte otvorené v, v viacerých reformách. Môj argument vtedy eh, a mnohých ďalších so mnou bol, že práve preto by sme mali začať tie rokovania. Práve eh, takto dostaneme najlepšiu možnosť ovplyvniť krajinu a dosiahnuť pokrok tam, kde ho chceme vidieť. Eh, potom krajina začala rokovania a stalo sa to tak a vďaka geniálnemu ťahu vás, pán komisár, e, prijať rozhodnutia, že všetky budúce rokovania budú začínať kapitolami 22-23. Ja viem, že e, vy ste urobili mnoho v mnohých krajinách počas svojho mandátu, ale jedna vec e, tu je, na ktorú si ja budem stále pamätať, ktorá súvisí s týmto rozhodnutím, pretože si myslím, že to je to najlepšie, čo sa mohlo stať pre celý tento región, pre všetky tieto krajiny, ktoré začínajú rokovania. Nie, aby sme ich trestali, ale aby sme im dali možnosť počas veľmi dlhého obdobia dosiahnuť tie pokroky, ktoré sú potrebné. Čo sa týka prezidentských volieb, e, podporím to, čo práve povedal pán Tanok. Komisia OBS e mala svoju správu a v zmysle tejto správe boli voľby slobodné, boli spravodlivé a zatiaľ som nevidela nejakú inú oficiálnu správu k tomuto, takže chcela by som len pripomenúť, Eh, že kandidáti akceptovali oficiálne výsledky a eh, rozli sa konštruktívne riešiť otvorené veci prostredníctvom inštitúcií. Takže takto ukážu svoju zrelosť, zrelosť, politickú zrelosť svojej krajiny eh, a potom naozaj uvidíme Čiernu horu ako vážneho člena našej rodiny. Ďakujem. Gracias, Ďakujem pekne, pani Brisagič. Za socialistov a demokratov pán Rouček na eh, e, 2,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia, po 1. júli, keď Chorvátsko vstúpi do EÚ, bude Čierna hora e, prvej línii kandidátov na rozšírenie na Západnom Balkáne. Čiernohora môže byť jasným príkladom pre celý región, že pokrok na ceste k pristúpeniu je možný, ak sa krajina veľmi sústredí na reformy. Samozrejme, hoci je na správnej ceste, Čierna hora ešte stále má pred sebou dlhú cestu. Musí posilniť úsilie konsolidácie, a nestranné a e, nezávislé súdnictvo a boj proti korupcii. Zároveň musí zabezpečiť depolitizovanú zásluhou verejnú, verejnú správu. Musia to byť e, možnosti implementácie reforiem vo všetkých ostatných sektoroch. A takisto treba e, rozprútiť akékoľvek obavy, pokiaľ ide o slobodu médií aby naozaj bolo možné zo strany novinárov kritizovať tých, ktorí sú pri moci. To je základné právo a európska hodnota, pretože slobodné a kritické médiá tiež dávajú potrebnú spätnú väzbu, ktorá je nevyhnutná pre efektívne vládnutie. A Čierna hora by sa mala sústrediť naďalej na reformy a na európsku integráciu. To by mala byť priorita pre všetky veľké politické strany. Čiže inými slovami, pokiaľ sú voľby, netreba sa potom nechať e, zmiasť inými lokálnymi záležitostiami v krajine. Takže moja skupina podporuje proces rozšírenia mm, a chceli by sme ak teda, Monten, ak teda Čierna hora e, rýchlo sa dopracuje výsledkom, aby sa e, to, celý tento postup e, zrýchlil. Ďakujem pán Rouček a za demokratov a liberálov na dve minúty pán Weigl, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, pani ministerka, pred dvomi dňami, ako ste už spomenuli, pani ministerka, bola v Bruseli prístupová konferencia s Černou horou a tam sa otvorila druhá e, rokovacia kapitola e, vzdelávanie, kultúra. Myslím, že to má aj symbolický význam, pretože to um, mladým ľuďom v Čiernej hore dáva prístup k atraktívnym programom ako je Erasmus, Mundus, Tempus a ďalšie, ktoré uh, sú k dispozícii. Pokrok bol možný vďaka tomu, že e, Čierna hora je v tejto oblasti už veľmi dobre pripravená. Aj e, vďaka irskému predsedníctvu. Navrávané uznesenie kolegu Tanoka hovorí o pokroku v Čiernej hore aj v iných oblastiach, ktoré sú kľúčového významu pre členstvo v EÚ, ale hovorí aj o viacerých oblastiach, kde Čierna hora ešte má pred sebou veľa práce, napríklad reforma justície, zaručenie nezávislosti prokuratúry, pokračovanie v systematickom boji proti korupcii, vytvorenie modernej verejnej správy, občianskej spoločnosti a tak ďalej. Nedávne prezidentské voľby, ktoré podľa pozorovateľov boli v súlade s demokratickými štandardmi, ukázali, ukázali deliace čiary v spoločnosti Čiernej hory primárne e, sú to etnické a náboženské deliace čiary a to je e, niečo, čo bude Čiernu horu ovplyvňovať aj v budúcnosti a preto je nevyhnutné, aby e, sa príjmali kompromisy. Takisto prístup k rovnosti pohlaví je niekedy kontroverzný. Čierna hora môže ale silne stabilizovať situáciu v celom regióne, preto tomu treba prikladať význam a budeme sledovať pokrok, ktorý dosiahol v nadchádzajúcich, rokoch. Ďakujem, pán Weigl. Za zelených a Európsku alianciu dostane slovo na 1,5 minúty pani Lunaček. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, pani ministerka. Čierna hora je krásna krajina, ako sme už povedali, má krásnu prírodu, ľudí, tradície, bohaté, je bohatá na rôznorodosť, ale treba zachovať túto krásu. Mm, mm, vo svojej ústave má slovo ekologická krajina, ale treba na to pamätať, pokiaľ sa hovorí napríklad o obnoviteľných zdrojoch energie, energetickej efektívnosti, potom o cestovnom ruchu, aby sa zachovala krása krajiny. Um, krajina musí prekvitať vďaka svojej rôznorodosti a treba zabezpečiť, aby demokracia a právny štát fungovali uh, v záujme občanov. Naša skupina víta, že Čierna hora bude ďalšou, ktorá bude E, krajinou, ktorá bude rokovať o vstupe do EÚ. Chorvátsko teda vstupuje a je dôležité, že ďalším, ďalšia krajina už stojí v rade. Napriek tomu sú tu kritické body, ktoré by som chcela nadniesť a, kritika tu už aj zaznela. Dva aspekty sú dôležité pre mňa a moju skupinu. Jednak nezávislosť a sloboda médií a spomínam špecificky prípad, kedy Dvaja e, novinári e, boli proti ním vedené e, súdne spory, pretože spomínali účasť nejakých vládnych predstaviteľov na, demokra- na privatizácii telekomunikačných podnikov. Druhá vec je odkaz na nedávne prezidentské voľby, ktoré eh, veľmi intenzívne napadli eh, opozičné strany a mimovládne organizácia je pre Černohorov nesmierne dôležité preukázať, že demokracia a eh, je pevná, že sa vyšetria všetky tieto tvrdenia. A dúfam, kolegovia, že získam podporu pre tento pozmeňovací návrh, o ktorom sa bude zajtra hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem za GUE engel vystupí na 1,5 minúty pán Chuntis. Ďakujem pekne, pán a predsedajúci. Kolegovia, je faktom, že prípad Čiernej hory je najjednoduchší prípad rozšírenia, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu. Ale sú tu mnohé otázniky tento postup má svoj cieľ, teda blaho ľudí a naozaj Eh, Čierna hora plní mnohé kritéria vstupu, treba vyriešiť problémy, ako sa spomínajú v správe, ale to nezlepší situáciu ľudí v Čiernej hore a ich každodenný život. Čo sa týka rastu zamestnanosti, eh, nezamestnanosť stále rastie, je tu chudoba, je tu nezamestnanosť a majú obrovské sociálne problémy. Opatrenia prijaté, aby sa tie otázky vyriešili, sú následovné. Nie kontrolované zahraničné investície, ktoré zmenili Čiernu horu. A jedn, je to jedna z najvýznamnejších krajín, pokiaľ ide o pranie špinových peňazí. Potom uh, verejné uh, aktíva sa veľmi lacno predávajú. A majú teda dobré podmienky pre cestovný ruch. A pani ministerka, pán komisár, kritériá, ktoré sú tu na riešenie problémov, idú rovnakým smerom. Treba si uvedomiť, že e, pre ľudí na Balkáne, ktorí mali nádeje týkajúce sa tohto kurzu, všetky tie nádeje klesli vzhľadom na obrovské ekonomické problémy v Európe. Už nemajú pred sebou ten pozitívny obraz. Takže toto je veľmi dôležitá vec a my ich žiadame

Bardzo chciałem podziękować e, na... Ja by som sa chcel poďakovať za príležitosť, ktorú máme hovoriť o tejto téme, pretože túto tému môžeme sa na ňu pozrieť z viacerých zorných uhlov. Môžeme sa na to pozrieť z právneho zorného uhla alebo politického zorného uhla. Ak sa na to pozrieme z právneho hľadiska, tak hovoríme o krajine, ktorá urobila skutočne veľký pokrok, pokiaľ ide o reformu justičného systému, boja proti korupcie v Čiernej hore a súdy sú nezávislé, takisto je tu sloboda médií, ale je tu aj druhá úroveň, druhý aspekt, ktorý by som spomenul ktorý podľa môjho názoru je veľmi dôležitý v prípade tejto krajiny. Áno, musíme zabezpečiť bezpečnosť v Európe. A čo je veľmi dôležité v tomto kontexte, podľa môjho názoru, je to, že Čierna hora by sa mala, pokiaľ ide o bezpečnosť, zlepšiť. A hovoríme o regióne, ktorý je skutočne veľmi komplikovaný, vždy to boli konflikty a vojny v minulosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Zenke. A teraz dostane Slovo pán Melcer. Ďakujem pekne, pán predseda. Riešenie volebného procesu nám môže povedať niečo o vyspelosti krajiny, ale pokiaľ ide o manipulácie, ktoré sa tu udiali, tak tie jednoducho nehovoria v prospech Montenegra, ak sa pozrieme teda aspoň na to, čo obsahujú správy. Avšak treba povedať, že Podgorica ako keby stratila ten cieľ Európskej únie. Celý čas sa krajina zaoberala iba voľbami a pre parlamentnými a predsedníctve reformy však nemôže byť opomínané naďalej. Podľa mňa je najvyšší čas, aby práca e, v, pokiaľ ide o oblasť napríklad justície a takisto pokiaľ ide o korupciu a pokiaľ ide o médiá, to treba jednoducho zlepšiť. Je veľmi dôležité, aby Monte Čierna hora urobila v tejto oblasti ešte viac krokov smerom k zlepšeniu situácie, aj pokiaľ ide o ochranu zmenšený, Iba takýmto spôsobom si poňa, udrží tú európsku perspektívu. Vstup Chorvátska nie je koncom európskej integrácie na Balkáne pre post-juhoslovanské krajiny. Tie by mali nasledovať v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Melcer. A teraz dostane slovo na minútu pán Kačin. Čestitam poročevalcu Črnigor. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za to. A boli tu viaceré kapitoly, ktoré boli uzatvorené, boli viaceré kapitoly, ktoré boli otvorené a celkom jasne to hovorí o pokroku, ktorý zaznamenala krajina. Ktoré inštitúcie sú zablokované? Nie je to parlament a predseda vlády. Tento mesiac napríklad e, tu bolo spoločné stretnutie, na, sa bude konať stretnutie na úrovni Európskej únie. Čiže hora neviem tu žiadny dôvod, prečo by opozícia mala takéto stretnutie blokovať. Čierna hora vôbec nie je Macedónskom alebo Albánskom, je to skutočne krajina, ktorá sa uberá cestou reforiem. Blokovanie parlamentu je nesprávnym signálom v nesprávnom čase a chceme aktivizovať parlament iba z dôvodu toho, aby, sme, aby hovoril s Európskym parlamentom, tak to vôbec nie je spôsob, akým treba postupovať. Problémy treba riešiť inštitucionálnym spôsobom a v parlamentnej demokracii parlament musí zohrávať svoju úlohu. Ďakujem pekne, pán Kačín. A teraz dostane slovo pán komisár Füle. Nech sa páči. Vážený pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Cení poslanci, poslankyne, pani, pani ministerka. Dovolte mi záverom zopakovať ešte raz to, že sa chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Tanakovi za vysokú kvalitu správy, ktorú predložil. Zároveň uznal aj pokrok, ktorý zaznamenala táto krajina a týmto spôsobom ste vlastne vyslali veľmi vyvážený signál, ktorý podporí Čiernu horu ešte naďalej, pokiaľ ide o tú cestu, ktorú si zvolili smerom k Európskej únii. Pokiaľ ide o tie streamingové stretnutia, ktoré sa udiali minulý jar, minulý rok na jar, komisia pripravila už správy, pokiaľ ide o rokovanie o kapitolách týkajúce sa justície a základných právach, a aj pokiaľ ide o bezpečnosť a spravodlivosť, to je číslo 23 a 24. A Čierna hora bola prizvaná zo strany rady eh, v decembri minulého roku, aby pripravila akčné plány, pokiaľ ide o tie benchmarky v oboch kapitolách. A pokrok Čiernej hory, pokiaľ ide o tie výzvy v pokiaľ ide tieto konkrétne kapitoly súvisiace s právnym štátom, bližšie určia celkové tempo aj smerovanie ďalších rokovaní. Prístupové rokovania budú veľmi náročné. Je to proces náročný pre celú krajinu, avšak myslím si, že našim spoločným, našou spoločnou podporou a aj odhodlanosťou krajiny v prospech budúcnosti krajiny samotnej bude Čierna hora pokračovať aj naďalej v implementácii potrebných reforiem v prospech vlastných občanov na to, aby sa vyslal jasný signál v západnom Balkáne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A slovo dostáva pani Krejtanová v mene rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctení poslanci, poslankyne, ja by som sa chcela začiatkom vyjad- začiat- v úvode vyjadriť tým spôsobom, že podporím ten názor pána Tenoka v tom zmysle, že Čierna hora je malá krásna krajina a treba povedať, že skutočne dých vyrážajúca tá krása tejto krajiny a ja si myslím, že to krajina skutočne má potenciál prispieť našej spoločnej európskej rodine. Ja sa teším na to, kedy sa to konečne udeje. A Predvstupové rokovania sú vždy náročné, ťažké, niekedy možno je to aj frustrujúci proces, o tom nie je pochyb, avšak noví uchádzači o členstvo Európskej únie sú pozornejšie stredovaní ako ich predchodcovia v kontexte splnenia pravidiel aký komunitér, ale to nie je niečo, čo by sme sa mali báť, to je práve pozitívna príležitosť na to, aby teda je to pozitívne tak pre kandidátsku krajinu Čiernu horu, ako aj pre existujúce už členské štáty Európskej únie. Ten negociačný rámec pre Čiernu horu, vlastne tento nový prístup e, odzrkadluje. Sledujú sa tu konkrétne pokroky v oblasti reforiem, pokiaľ ide celkový pokrok krajiny v rokovaniach. A myslím si, že sa to celé uberá správnym smerom. A z tohto dôvodu kapitoly ohľadne právneho štátu boli započaté ako prvé v tom zmysle, aby dostala krajina čo možno najväčšie množstvo času na to, aby sa urobili potrebné justičné refor legislatívne reformy aby sa aj časť z nich pred uzavretím rokovania mohla implementovať. A ja si myslím, že to celé vlastne vychádza z tej myšlienky dôveryhodnosti celkového rokovacieho procesu. A to je niečo, čo ma veľmi teší. Úspech týchto rokovaní bude v prvom rade závisieť od krajiny samotnej, ale my sme pripravení pomôcť, akokoľvek sa to len dá, a tešíme sa na úzkú spoluprácu s vami, našimi priateľmi v Európskom parlamente počas nášho predsedníctva. To nie len pokiaľ ide o vstup Čiernej hory do Európskej únie, ale aj pokiaľ ide o rokovania s ostatnými kandidátskymi krajinami. A my budeme v tomto, spolu, v tomto duchu spolupráce pokračovať počas našho predsedníctva aj naďalej. Takže my počítame s vašou podporou v Európskom parlamente, s vašim partnerstvom, predovšetkým pokiaľ ide o podporu zoči voči našim občanom a to je najdôležitejšie úsilie ako také. Takže ďakujem ešte raz za vynikajúcu rozpravu, ďakujem za, tento pozitívne, za toho pozitívneho ducha, ktorého som tu zažila a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Krejtn. Máme tu, máme tu ďalší návrh uznesenia. A O tomto konkrétnom, ktorý sme uzavreli, budeme hlasovať zajtra v rámci hlasovania.